Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a páni. Chcel by som vás poprosiť, aby ste zaujali vaše miesta, pretože by sme chceli o chvíľočku začať naše, náš kongres Agora pre európskych občanov. It is our third meeting Uh, Je to ďalšie naše stretnutie, ktoré sa nám podarilo zorganizovať vďaka uh, pánovi uh, Onestovi, iniciatíve pána poslanca Onestu. Bola to naozaj vynikajúca myšlienka z jeho strany. Prvé zasadnutie bolo všeobecného charakteru o Lizabonskej zmluve a určitých všeobecných e, e, zásadách spojených s Európskou úniou. A teraz sa dostávame k niečomu veľmi dôležitému pre všetkých občanov. Pretože chudoba, nezamestnanosť je niečo, čo predstavuje e, najväčšie nebezpečenstvo, ohrozenie pre každého jednotlivého občana v Európskej únii. Takže chcel by som povedať. Veľmi pekne eh, by som sa chcel poďakovať obom podpredsedom eh, Izabel Dura a Ibrovi Roučkovi, ktorí sedia po mojich eh, rukách, po mojich bokoch za to, že zorganizovali toto zasadnutie a združili nás tu všetkých po tretíkrát v histórii Európskej únie. A Ehm, je celkom isté, že takéto e, stretnutie by sme mali organizovať každý rok, e, takéto stretnutie s občanmi, pretože vy zastupujete našich e, občanov v tom najpriamejšom zmysle. V slobodných voľbách ste si vyzvolili vašich zástupcov do Európskeho parlamentu, do národných parlamentov ale, ale vy eh, ako zastupcovia mimovládnych organizácií eh, ste naozaj najbližšie k našim občanom a to neustále, keďže žijete v eh, lokálnych spoločenstvách vo všetkých kútoch Európskej únie. Takže vaša prítomnosť tu je naozaj veľmi dôležitá. A vítame medzi nami aj komisára Andora. Ďakujem za to, že ste medzi nami. Európska komisia eh, je dobré, eh, že eh, sa stará o takéto iniciatívy. Minulý rok bol rokom boja proti chudobe a sociálnej exklúzii a dalo by sa povedať, že dnešné stretnutie je niečo, čo vlastne sumarizuje to úsilie z celého minulého roka v tejto oblasti. Medzi nami je aj pani predsednička Preso. E, vítam vás v Európskom parlamente a pán e, predseda Nilsson, ktorý zastupuje hospodársky a sociálny výbor v Európskej únii. A veľmi dôležité z pohľadu našich občanov je aj vaša prítomnosť veľmi dôležitá. Máme tu teraz naozaj e, osobitnú príležitosť v Európskom parlamente, aby sme e, mohli všetci hovoriť e, svojim rodným jazykom, 23 oficiálnymi jazykmi Takže mm, k vašej dispozícii je e, tlmočenie, môžete e, počúvať aj hovoriť vo vašom rodnom jazyku. A ja takisto. Takže preto e, teraz prejdem do môjho rodného jazyka. Organizácii spoločenstva obyvateľského. To vaš... Takže, vážení zastupcovia eh, organizácií, eh, ktorí zastupujú občianskú spoločnosť a občanov, stretávame sa tu po tretí krát. Eh, toto stretnutie predstavuje veľmi dôležitý nástroj pre dialog s európskymi občanmi, nástroj dialogu medzi občanmi a Európskym parlamentom, aj teda hospodárskym a sociálnym výborom, ktorého zastupcovia sú tu medzi nami. Názov Agora už aj ten samotný je veľmi dôležitý, pretože my e, sa tu teraz vraciame k tým úplným koreňom vzniku Európskej e, únie. Vieme, že EÚ e by nebola možná bez občanov a bez spoločnosti. Agora je miesto, kde spoločnosť môže e, e, vlastne svoju kritiku prinášať a vyjadrovať ju. Preto e, toto je veľmi pre nás dôležité. Sú susedia, Ehm, v okolí Európskej únie, kde e, sociálne nepokoje e, naozaj vedú k veľkým nepokojom. Hovorím o Tunisku, o Bielorusku. Pred 20 rokmi e, túto situáciu sme mohli pozorovať na Západnom Balkáne. A je vďaka Európskej únii a jej návrhom otvoriť možnosti členstva krajinám Západného Balkánu, že Momentálne v tomto regióne e, e, vládne mier. Včera som mal dôležité zasadnutie s, e, s predsedom Srbského parlamentu. Srbsko momentálne zohráva dôležitú úlohu moderátora v svojom regióne. To je zásadná zmena a je výsledkom nášho európskeho projektu pre túto oblasť, e, na ktorý by sme mali byť veľmi hrdí, pretože naozaj priniesol veľmi veľký pozitívny dopad na život našich e, susedov, e, občanov susedných krajín EÚ. Zatiaľ sme mali dve stretnutia v rámci iniciatívy Agora Hovorili sme o takých problémoch ako klimatické zmeny. Dnes budeme hovoriť o kríze a rôznych tvárach chudoby. Hospodárska kríza ovplyvňuje životy mnohých európskych občanov. E, nestávame sa bohatšími, stávame sa chudobnejšími a je to e, vďaka vám, že sa nám, e, keď sa nám e, podarí dopracovať sa k spôsobom, ako bojovať proti chudobe. Občania majú všetko právo, aby hľadali u nás vlastne riešenie na túto krízu. A mali by sme im pomôcť dnes a nie zajtra. Mali by sme preto preukázať solidaritu s našimi občanmi. Ja používam slovičko solidarita, pretože som e, začal e, v e, odboroch solidárnosť v 80. rokoch, keď som teda začal slúžiť verejnému záujmu a milióny poľských občanov vtedy vstúpili do tejto odborovej organizácie len v priebehu týždňov. Nevedeli sme, kde sa to skončí a ako sa to e, skončí. Ale mali sme vtedy odvahu, aby na to, aby sme mohli sa e, sami e, zúčastniť toho občanského hnutia, ktoré vtedy chcelo chrániť, hájiť česť našich občanov a chceli sme bojovať za slobodu našej krajiny a celej strednej a východnej Európy. Tiež som si plne vedomý toho, aké je to e, zložité naozaj konať ako občan a preto som e, vytvoril e, nadáciu pro publiko Bono, ktorá sa zaoberá otázkami občianstva. Každý rok organizujeme súťaž ktorá udeluje ceny eh, za najlepšie občianske iniciatívy. Chcel by som eh, vám pripomenúť, že teraz eh, oslavujeme 66. výročie teda od vlastne uzavretia oslobodenia Osvienčimu A máme e, medzi nami e, v, tom, v tejto miestnosti ľudí, ktorí vlastne sa zasadili za to, aby táto iniciatíva Agora e, sa stala realitou. Je to v podstate iniciatíva, ktorá združuje občianské iniciatívy. Je veľmi dôležitá práve z tohto dôvodu, pretože zahrňa pod sebou veľmi veľa e, občianských iniciatív. Pred rokom sme vytvorili Fórum pre e, slobodu Európanov a chcel by som poďakovať všetkým, ktorí boli zainteresovaní do tohto e, projektu ešte raz Chcel by som po, eh, eh, poďakovať eh, podpredsedničke Durand a pánovi Rovčekovi a všetkým ostatným, kto, vďaka práci, ktorým sa tu môžeme dnes stretnúť. Nožo na záver. Žijeme v časoch krízy. Počet ľudí, ktorí žijú v chudobe, sa v časoch krízy zvyšuje. Viac ľudí žijúcich v chudobe znamená, viac e, sociálnych problémov a to so e, sebou prináša viac problémov medzi národmi. Musíme mať na pamäti iné krízy, ktorými sme prešli e, napríklad v koncom 20. rokov a v 30. rokoch obrovská chudoba, veľká nezamestnanosť. Vieme, ako e, tá kríza vlastne skončila, v čom vyústila. Mali by sme si stále pripomínať našu minulosť a e, zabezpečiť, aby sme si zvolili inú cestu v tejto kríze a preto sme tu dnes. Preto sme vytvorili túto iniciatívu Agora. Ja vám už e, teraz želám plodné stretnutie. Ďakujem, pán predseda, za vaše úvodné slovo a teraz dám slovo pánovi Láslovi Andorovi, komisárovi pre zamestnanosť, sociálne e, záležitosti a inklúziu, čiže zaoberá sa otázkami boja proti chudobe a všetkými aspektami, ktoré sú s tým spojené. Takisto chcem spomenúť, že pán komisár po svojom prejave musí odísť. Nechce byť k nám nezdvorili, ale ako viete, komisári majú mnohé ďalšie schodky. Pán komisár je veľmi zanepráznený muž, preto sa ospravedlňuje a ja teraz sa ospravedlňujem touto formou aj vám. Takže on po svojom prejave bohužiaľ bude musieť odísť. Ďakujem, pán komisár, máte slovo. Ďakujem, pán eh, predseda, páni podpredsedovia, dámy a páni. Je pre mňa veľkou cťou, že sa môžem e, zúčastniť na Agore, ktorú organizuje Európsky parlament v spolupráci s e, hospodárskym a sociálnym výborom. Toto je dobrý príklad participatívnej demokracie a ja som veľmi poctený, že môžem byť jej súčasťou. Ako pán predseda Buzek povedal na úvod, Agora sa koná niekoľko týždňov po tom, čo sa skončil európsky boj, boja proti chudobe a sociálnej exklúzii. Toto je skutočná príležitosť, e, aby sme sa zamysleli, ako naďalej spoločne postupovať a ako nájsť nejakú udržateľnú cestu von z krízy. Občianská spoločnosť a ľudia, ktorí žijú v chudobe, e, musia byť aj boli e, cieľom Európskej únie pri boji proti chudobe a myslím si, že ten Európsky rok 2010 bol dôležitý krok vpred, pretože e, združil veľký počet významných hráčov. Jedným z aktérom bol Európsky parlament a ja dúfam, že dnešné podujatie bude ďalšou príležitosťou na to, aby sme posilnili našu spoluprácu. Vážené dámy, vážení páni, teraz vidíme prvé znaky toho, že naše hospodárstva sa pomaly zotavujú z zničujúcej hospodárskej krízy. Naďalej pociťujeme dopady tejto krízy. Mnohí Európania na celom kontinente e, to pociťujú. Máme štatistiky, máme 5 miliónov e, nových nezamestnaných, ktorých sme nemali pred krízou a e, viaceré alebo mnohé domácnosti majú nižšie príjmy. Viac ako jeden z piatich mladých Európanov si nevie nájsť prácu a e, hrozí im dlhodobá sociálna exklúzia a viac ako 80 miliónov ľudí v EÚ žijú v ohrození chudobou. Zodpovednosť e, za tieto veci je najmä na pleciach e, členských štátov, ktoré riadia systémy sociálnej ochrany, e, výstavbu bytov alebo zdravotníctvo, ale napriek tomu táto oblasť má silný európsky e, rozmer. 74 Európanov sa domnieva, že Európska únia v tomto má zohrávať dôležitú úlohu podľa prieskumov verejnej mienky. V rámci desaťročnej stratégie Európa 2020 komisia poprvýkrát v histórii navrhla konkrétne numerické ciele pre boj proti chudobe. A na základe toho lídri EÚ sa dohodli, že 20 miliónom ľudí musia pomôcť dostať sa z chudoby do roku 2020. Aby sme tento cieľ splnili, členské štáty si teraz musia stanoviť svoje vlastné ambiciózne národné ciele, ktoré budú reflektovať ich špecifickú národnú situáciu. Dámy a páni, aby sme po podporili tieto úsilia a tento pokrok, 16. decembra minulého roka komisia e, prijala Európsku platformu boja proti chudobe a sociálnej exklúzii. Cieľom tejto platformy je vytvoriť spoločné záväzky členských štátov, európskych inštitúcií a všetkých zainteresovaných aktérov. Cieľom platformy je vytvoriť e, silnejšiu spoluprácu medzi viacerými e, partnermi ktorí budú zapojení do boja proti chudobe a takisto vytvoriť nové myšlienky, nové nápady, ktoré nám pomôžu všetkým pracovať efektívnejšie, zacieliť zdroje tak, aby boli využité čo najefektívnejšie. Konkrétne, aké opatrenia navrhujeme? Poprvé, platforma navrhuje opatrenia v celom politickom spektre aj e, mimo tradičných sociálnych politík, napríklad podpora aktívnej inklúzie tých, ktorí sú mimo pracovného trhu, zabrániť tomu, aby sa chudoba dedila z generácie na generáciu a boj proti detskej chudobe. Sociálne služby musia byť efektívnejšie a musia reagovať na nové sociálne potreby. Takisto integrácia minorít, vrátane Rómov a takisto boj proti finančnej exklúzii a energetickej chudobe. Druhý cieľ. Platforma podporuje inovácie v sociálnych politikách. Sústrediť sa budeme najmä na inteligentné a lacné riešenia modernizácie sociálnej politiky. Komisia pomôže členským štátom, aby vyviali inovácie, ktoré sa budú opierať o dôkazy a nové politické prístupy. Po tretie, Platforma navrhuje, ako by mohli lepšie fungovať európske fondy a podporovať sociálnu inklúziu. Napríklad budúci Európsky sociálny fond by mal byť adaptovaný novému rámcu Európa 2020, aby plne, plnil svoju úlohu pri redukcii chudoby. No a na záver, platforma podporuje účasť tých ľudí, ktorí sami zažívajú chudobu. Takisto bude podporovať úlohu sociálneho hospodárstva, sociálne orientovaného hospodárstva. Som si istý, že táto európska platforma nám pomôže nachádzať inovatívne a dlhotrvajúce aj lacné riešenia, aby sme vytvárali inkluzívnejšiu Európu. Ako som spomínal, Rómovia e, sú jedným z kľúčových cieľov tejto práce. Platforma takisto chce riešiť e, Rómov, pretože oni sú e, najväčšia menšina EÚ a zároveň je to aj sociálna skupina, ktorá je najviac sociálne vylúčovaná. V celej Európe Rómovia zažívajú vysoký stupeň materiálnej chudoby, sú nezamestnaní a e, priepasť e, medzi nimi a e, nami sa zväčšuje, pokiaľ ide o zdravotníctvo a vzdelávanie. Takisto čelia veľkým predsudkom, čiže ich problémy sú prepojené a komplexné a vyžadujú si holistický prístup, ktorý bude skúmať všetky oblasti, kde Rómovia narážajú na nejaké bariéry aby sme im umožnili plnú participáciu v hospodárstve. V septembri 2010 komisia zriadila internú skupinu Task Force, aby vyhodnotila efektívnosť využívania európskych peňazí pri integrácii Rómov. Tento rok v apríli komisia chce na základe výsledkov tejto pracovnej skupiny a takisto na základe práce Európskej platformy pre Rómov predložiť e, európsky rámec pre národné integračné stratégie pre Rómov a tento európsky rámec bude hodnotiť financovanie národné aj európske a navrhne efektívnejšiu implementáciu európskych fondov, ktoré môžu bojovať proti exklúzii Rómov. Okrem toho, táto, tento európsky rámec bude mať za cieľ efektívnejšie monitorovanie a o podporu národného, národných úsilí pri integrácii Rómov. Dámy a páni, skutočný pokrok pri redukcii chudoby bude realizovateľný iba vtedy, ak sa zapojila všetci aktéry na všetkých úrovniach, na európskej, národnej aj lokálnej úrovni. Komisia bude spolupracovať s ostatnými inštitúciami EÚ, aby každoročný okrúhly stôl o, o chudobe sa stal skutočnou e, platformou, aby združoval všetkých relevantných e, aktérov. Konvencia v októbri e, vyhodnotí hlavné ciele, reviduje implementáciu opatrenia činností, ktoré ohlásila platforma a takisto predloží návrhy budúcich činností. Boj proti chudobe bude a musí byť súčasťou našej stratégie hospodárskej obnovy. Nie je to iba morálna povinnosť, ale takisto hospodárska nutnosť v Európe. Teším sa na spoluprácu s Európskym parlamentom a so všetkými mimovládnymi organizáciami, aj zainteresovanými. A, a takisto chcem spolupracovať aj s ľuďmi, ktorí trpia chudobou. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem, pán komisár. Teraz bude malá prestávka. Oddychneme si od prejavov. A teraz pozvem chorál, ktorý bude spievať O clair de la e, e, rue. E, tento chorál vznikol v Nantes. Tento chorál e, vznikol pred 4 rokmi vo Francúzsku v Nantes a skladá sa z dobrovoľníkov a z bezdomovcov, ktorí sa zjednotili, združili v spoločnom projekte, ktorým sa e, snažia zabudnúť na svoje problémy formou piesne. Merci beaucoup. Thank you. <laughs> Thank you very much. Ďakujem pekne. Chor bude s nami aj dnes večer eh, na večeri v eh, hospodárskom a sociálnom výbore a potom zajtra, keď eh, ukončíme naše zasadnutie. A teraz už by som chcel ohlásiť nášho ďalšieho rečníka Petera Jurkeša, zo stáleho zastúpenia Maďarska pri EÚ, ktorý vlastne vystúpi v mene maďarského e, predsedníctva Rady EÚ. Ako viete, e, Maďarsko teda predseda rade od e, januára do júna tohto roku. Takže pán veľvyslanec, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, predseda dámy a páni, vážení poslanci po e, takomto výkone e, určite nie je e, jednoduché sa vrátiť naspäť k prejavom o inštitucionálnych konceptoch a o tom, ako EÚ má postupovať v boji proti chudobe a bojovať proti dôsledkom veľkej krízy. Ale myslím si, že Naozaj e, v, ide tu o e, cieľ, o ktorý je hodný sa snažiť. A v kontexte nášho 6-mesačného e, programu predsedníctva Maďarskej republiky je možno e, užitočné práve pre vás, ktorí ste v dialógu medzi inštitúciami a občanmi, aby ste E, vlastne e, mali dobré informácie o tomto boji, ktorý vlastne sa dal e, vlastne umiestniť v našej stratégii Európa 2020. Maďarsko je veľmi otvorené, pokiaľ ide o zahajenie dialogu s vami. Mali by sme zharmonizovať a skoordinovať naše chápanie toho, ako táto európska stratégia bude vyzerať alebo vyzerá. Myslím si, že východisko je následovné Európa potrebovala čas na to, aby naozaj strávila a pochopila, že sme v strede veľmi vážnej, obrovskej krízy, ktorá sa nedá porovnať s tými uh, pred ňou. A potom, po druhé, na to, aby sme sa z nej dostali, potrebujeme úplne nový súbor nástrojov. takáto je v zásade tá analýza. Hneď ako EÚ vyvinula koncept, víziu, ako e, budeme e, musieť navrhnúť našu budúcnosť, teda e, stratégiu EU 2020. Bolo jasné, že v nej zohráva dôležitú úlohu boj proti chudobe je jeden e, z dôležitých cieľov, ktorý chceme dosiahnuť do roku 2020, teda znížiť e, aspoň o 20 e, počet tých našich občanov, ktorí žijú na hranici alebo dokonca pod hranicou chudoby. Otázkou samozrejme je, že nie je také ľahké vyvinúť pekné vízie, ale ako ich zrealizovať. To je zložité. A tento pol rok, e, tento rok sa chceme venovať tomu, aby sme pracovali na súboji týchto nástrojov, ktoré sú dôležité na zrealizovanie tohto cieľa. E, zmena e, zmluv alebo vytvorenie stáleho krízového mechanizmu, Európsky stabilizačný mechanizmus alebo už aj e, rozprávanie o predsedníctve. To všetko sú pre vás možno vzdialené koncepty. Ale o čo tu ide? Ide o to, aby sa vytvoril právny základ na to, aby sme mohli vytvoriť potrebný rámec, ktorý by zamedzil tomu, aby sa Európa už nikdy nedostala do takejto krízy. Na druhej strane nezabudnime, že ehm, len e, čistá fiskálna konsolidácia nepostačí na to, aby sme Eh, mohli eh, bojovať proti všetkým eh, tým negatívnym dopadom na našu spoločnosť. A mali by sme pochopiť, že táto kríza priniesla so sebou situácie alebo dôsledky, z ktorých je jasné, že nemôžeme sa sústrediť iba na výzvy, ktoré sme mali v minulosti, napríklad v oblasti chudoby. Táto kríza poviedla k úplne novým fenoménom, novým formám chudoby, Takže aký je ďalší postup? Po stabilizácii eurozóny, po vytvorení všetkých politických a právnych nástrojov sa musíme sústrediť na trvalo udržateľný rast, e, rast, e, ktorý by vytváral pracovné miesta a tie časti ktoré sa, e, naše spoločnosti, ktoré e, sami e, sebe nemôžu pomôcť, tým tie treba podporiť. A preto maďarské predsedníctvo v dialógu s občanskými partnermi chce vytvoriť štrukturovaný dialóg na európskej platforme pre boj proti chudobe a chceme vlastne na marcový, marcovú radu EPSCO pripraviť závery, ktoré by sa tým zaoberali. Toto je strednodobá, dlhodobá, e, e, predpoklad pre strednodobý a dlhodobý e, úspech stratégie Európa 2020. A je dôležité, aby tieto kroky paralelne prebiehali na dvoch úrovniach, na európskej a národnej. Na európskej úrovni príjmeme do marcovej e, e, Európskej rady e, usmernenia pre celú EÚ. Ale to, čo je dôležitejšie možno pre vás, je vedieť, že na tomto základe do apríla 27 členských štátov bude musieť vypracovať a odovzdať svoje národné reformné programy a v nich, čo všetky členské štáty musia Jande jasne indikovať a zaviazať sa, ako zamýšľajú dosiahnuť ciele stanovené vo forme tých základných e, gólov, cieľov, teda ku ktorým patrí aj boj proti e, chudobe. a e, v, tejto, e, v, tomto, v tomto rámci musia aj e, vypracovať určité konkrétne národné postupy, ktoré by im umožnili dosiahnuť tieto ciele. A teraz by som prešiel k ďalšiemu prvku, ktorý bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu počas nášho predsedníctva a ním je rómska stratégia, stratégia pre Rómov. Nielen oni trpia na chudobu, ale možno je to tá najzradniteľnejšia časť našej spoločnosti. A našim pevným zámerom je vypracovať národné e, rámce e, pre stratégiu pre Romov a do konca nášho predsedníctva. To znamená, že po oznámení komisie, e, ktoré by malo e, sa vydať začiatkom apríla. V tejto špecifickej oblasti chceme viesť štrukturované diskusie na jednotlivých e, formáciách rady, čo znamená, že rómsky problém je prepojený e, s otázkami vzdelávania, chudoby, sociálnymi otázkami, takže bude sa to vyžadovať naozaj synergiu. A je tu naozaj prepojenie medzi e, týmto problémom e, Rómov a našou stratégiou Európa 2020. A našim politickým zámerom je, aby e, júnová Európska rada podporila potom túto stratégiu pre Rómov. Takže vidíte, že je tu celý súbor politických nástrojov a politických ambícií na vysokej úrovni preto by sme vás e, chceli e, prizvať do dialógu s nami, ktorý je potrebný na to, aby sa z týchto ambícií stala skutočnosť. Ďakujem pekne. Thank you, ambassador. And we will keep our fingers... Ďakujem. Budeme vám držať palce a želáme maďarskému predsedníctvu všetko dobré. Pán Staffan Nilsson je ďalším rečníkom, predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Inými slovami, je to zástupca organizovanej občianskej spoločnosti. Európsky parlament spolupracuje aj bude spolupracovať veľmi tesne s EHSV e a Samozrejme, v Európskom parlamente sme volení zástupcovia z 27 členských štátov, zastupujeme 500 miliónov ľudí, ale ak chceme byť úspešní a dosiahnuť naše ciele pri boji proti chudobe a sociálnej exklúzii, musíme spolupracovať s inými inštitúciami a samozrejme EHSV je Eh, jedna z najdôležitejších inštitúcií v tomto kontexte. Pán Nilsson. Tak so mycket, Libor. Och jag tänkte göra lite motsatt. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som predniesť, chcel som teda predniesť niekoľko slov v materinskom jazyku trochu inak ako pán predseda, pretože hlavný prejav by som potom rád predniesol v angličtine. Chcem e, totiž zabezpečiť, že sa budem obracať priamo na vás. E, rád by som sa ako prvé obrátil na chór. To bol veľmi pekný príklad toho, že hudba e, nás združuje nad rámec hraníc a jednotlivých jazykov. Takže srdečne ďakujem Rád by som sa tiež poďakoval Európskemu parlamentu a Isabel Olive veľmi srdečne. Európsky parlament považujeme za e, orgán, ktorý prijíma veľmi dôležité rozhodnutia, dôležitú legislatívu a Európsky hospodársky a sociálny e, výbor, ktorý má 374 členov, má členov z tiež všetkých krajín Európskej únie a dúfame, že odzrkadľujeme všetko to, čo nám delegujú naši občania. Takže srdečná vďaka za vaše vystúpenie. A chcem tiež povedať, že máme spoločný cieľ. Dnes sme sa tu zišli nie sme, teda nikto nie je nikomu nadradený, podradený, ale e, spolupracujeme rovnocene ruka v ruke navzájom. Je mi potešením, že tu môžem hovoriť e, za Európsky hospodársky a sociálny výbor. Na našej pôde sa neustále diskutuje, rovnako tak ako v Agore zastupujeme zastupujeme zamestnávateľov, zamestnancov, e, bojovníkov za ľudské práva, ekologických aktivistov a mnohých ďalších. Teším sa, že sme dnes všetci spoločne e, tu v zastúpení všetkých troch e, našich skupín, ktoré zohrávajú každá z nich veľmi dôležitú úlohu a chcem sa Izabel skutočne srdečne poďakovať za túto vynikajúcu iniciatívu. Všetci sme presvedčení o tom, že Agora je ďalším dôkazom vynikajúcej spolupráce medzi nami všetkými. Moje posolstvo v týchto štyroch a pol rokoch ako predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru som zistil, že keď niečo chceme urobiť, tak to vieme zvládnuť a je našim pevným presvedčením v koncepte a v dopadoch Agory na obyvateľstvo, že e, chceme spolupracovať úzko s Európskym parlamentom. Právo zúčastniť sa na európskych e, záležitostiach má každý. A teraz je to aj záväzok v rámci novej Lisabonskej zmluvy, aby e, sme podporili účasť občanov a e, reprezentantov rôznych organizácií v tomto politickom procese. Je to ich právo. Myslíme si, že e, témy, ktoré sa, ktorou sa zaoberáte, a síce boj proti kríze a proti chudobe je veľmi dôležitý. Najmä v období, keď sa najväčšia pozornosť venuje najmä európskym financiám. Sociálne výzvy spustené týmito finančnými krízami musia byť tiež uznané. Je potrebné zabezpečiť, že budú mať vysoké miesto na politickej agende, ako tu v Agora fóre. Toto fórum je akousi balanc, mm, rovnováhou. Vzhľadom k tomu, že som videla, aký máte u vás záujem o to, aby ste mali zastúpenie čo najširšie v rámci Agory a preto sme s vami spolupracovali pri realizácii tejto koncepcie. Sme v rámci nášho výboru urobili všetko preto, aby občianská spoločnosť mala čo najväčšie zastúpenie. Náš výbor podporuje dialog s občianskou spoločnosťou a s jej organizáciami. Ide nám o to, aby sme zabezpečili, že všetky organizácie sú tu dobre zastúpené a môžu ceným spôsobom prispievať k práci tohto fóra. Takže ďakujem za to, že ste sem prišli. Myslím si, že sa musíme pokúsiť nájsť určité udržateľné riešenia, ktoré umožnia integráciu a podporu pre ľudí, ktorí sú istým spôsobom v spoločnosti znevýhodnení, ak sa nám podarí dosiahnuť ekonomický rast udržateľným spôsobom. E, som presvedčený o tom, že niečo také možné je. A, potom to umožní tiež e, nájsť riešenia pre ľudí, ktorí sú v z rizikovej situácii, či migranti, ženy, Rómovia, iné etnické menšiny. Všetky e, tieto skupiny ľudí, ktoré sú určitým spôsobom znevýhodnené, si e, budú môcť uvedomiť, že životné podmienky sa dajú zlepšiť. Ambície politického vedenia Európskej únie znížiť e, mieru chudoby o 20 miliónov eh, chudobných, je skutočne mimoriadne veľká ambícia. Aj keď by sme mohli byť eh, nakoniec s výsledkom aj nespokojní. Prečo sa domnievame, že je našim politickým záväzkom pokúsiť sa o to za podpory občianskej spoločnosti, za vysokej miery angažovanosti občianskej spoločnosti. Náš výbor e, prišiel so mnohými iniciatívami v oblasti boja proti chudobe. Som si istý, e, že poslanci, ktorí e, spolupracujú s Agorou a tiež členovia nášho výboru prispejú k riešeniu tejto situácie vyjadrovaním, šírením našich stanovisiek a radami. Jednoznačné doporučenie je také, že sociálna inklúzia a integrácia musia byť prepojené s bojom proti akémukoľvek prejavu diskriminácie. Aj mladí ľudia Mm, k nám prichádzajú do nášho výboru, aby sa s nami podelili o názory na to, akým spôsobom by sme mohli zabrániť ďalšiemu nárastu chudoby. V 2011 sa pokúsime ďalej pracovať v oblasti integrácie Rómov, migrantov, pokúsime sa tiež bojovať proti formám exklúzie, proti bezdomovectvu. Sústredíme sa vo svojej práci na tri priority. Poprvé, dialog a udržateľnosť, a rast a solidarita a rozvoj. V tomto kontexte našich zdieľaných zodpovedností pri snahe dosiahnuť cieľ milénia 2015 e, uskutočníme konferenciu o zabezpečení potravinových dodávok spoločne s FAO. Ide nám o to, aby sme riešili tento problém a aby sme poskytli určité informácie o súčasnej e, situácii G20, ktorej momentálne predseda Francúzsko a ktorá bude mať 20. E, júna svoj summit je pre mňa veľmi dôležité vypočuť si vaše názory. Som presvedčený, že budeme mať živú a plodnú diskusiu v rámci jednotlivých workshopov. Vaše názory, vaše skúsenosti, vaše poznatky určite budú pre nás veľmi inšpiratívne a dúfam, že nám pomôžu nájsť inteligentné riešenie problémov, s ktorými sa potýkame. Som veľmi rád a chcem využiť túto príležitosť na to, aby som vás pozval na recepciu, ktorá sa uskutoční v našej budove nedaleko parlamentu. Dúfam, že sa nám podarí sa lepšie prepojiť. Často sa stretávame e, s ľuďmi, ktorých e, zatiaľ nepoznáme, ale ktorí môžu byť veľkým zdrojom nových myšlienok, nové inšpirácie pre celoeurópske projekty. Ešte rád ešte raz by som sa chcel poďakovať Izabel a Liborovi e, za to, že som mal možnosť prihovoriť sa k vášmu zhromaždeniu a dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť ciele. Ďakujem. Ďakujem, pán Nilsson. Aby sme dosiahli úspech, musíme pracovať na všetkých úrovniach a musíme vyvinúť stratégiu nie iba na úrovni európskych inštitúcií, ale aj národných štátov a na úrovni regiónov. A z tohto dôvodu sme pozvali pani Breso, predsedníčku výboru regiónov, aby nám povedala, čo si ona myslí, čo môžeme urobiť na úrovni regiónov. Ale bohužiaľ, počul som, že má problém s dopravou, nemohla prísť na čas, čiže dostane ešte 10 až 15 minút a zatiaľ poviem niektoré technické oznámenia, čo sa týka organizácie Agory a uvidíme, či pani Breso stihne prísť medzi tým pred obedom. Po predpoludňajšom zasadnutí bude obed v miestnosti Jehudy Mehunin na prvom poschodí tejto budovy, čiže vezmete si iba výťah alebo pôjdete schodmi dole na prvé poschodie. O pol tretej začneme s workshopmi budú sa konať v budove Altiero Spinelli, to je budova, do ktorej sa dostanete, keď prejdete cez tento mostík. Workshop číslo 1 nové formy chudoby sa bude konať v miestnosti 3G3, čiže na treťom poschodí. Nebudete musieť ísť ani dole, ani hore schodmi, čiže budete na rovnakom poschodí. Potom workshop 2 Migračné toky a integrácia bude sa konať v miestnosti 3G2, čiže vedľa. A workshop číslo 3 o európskom modeli spoločnosti sa bude konať v miestnosti 1G3, čiže na prvom poschodí. Účastníci konferencie o konsenze sa stretnú v miestnosti 5G3, čiže na piatom poschodí miestnosť, kde ste sa stretli už včera. Budete pracovať pod vedením vašich e, jednotlivých moderátorov a dúfame, že prezentovať e, výsledky workshopu budeme môcť zajtra e, predpoludním na stretnutí aj so spoluspravodajcami, ktoré sa stretne o 9. a potom bude následovať rozprava, ktorá bude prístupná všetkým zaregistrovaným účastníkom. Dúfam, že sa mnohí zúčastnia na diskusii. pretože e, zmyslom našich dnešných a zajtrajších stretnutí nie sú iba prejavy, ale diskusia, živá diskusia, aby ste mohli vyjadriť svoje názory a myšlienky. Aby sme zefektívnili diskusiu, vás žiadame, aby ste sa zaregistrovali, aby ste vyplnili formulár, ktorý máte v spisoch na stole pred vami. A to potom dáte sekretariatu Agora, Agory alebo uvádzačom. A na základe toho bude schopný predseda aj vymenovať alebo uviezť vaše meno, tak aby aj ostatní z kolegov vedeli, ako sa voláte. Ďalšie oznámenie, ktoré sa týka večera pre registrovaných účastníkov, ako povedal pán Nilsson, O tri štvrte na sedem sa bude konať standing dinner v budove EHSV, to je na ulici Rue Belliard, vedľa Európskeho parlamentu. Aby ste sa dostali do budovy, mali by ste mať so sebou vaše registračné priepustky, pretože inak bezpečnostná služba by možno vám spôsobila nejaké problémy a nemohli by ste sa si dostať dovnútra z budovy parlamentu odídeme o pol siedmej, všetci naraz. Takže ak niekto z vás by mal problém nájsť túto budovu, my pôjdeme všetci spolu v skupine, aby ste nemali problémy. Máte otázky, pripomienky na objasnenie niečo? The micro. You can press the microphone. Uh, yeah. Sorry. No. yeah. I was very concerned to hear you... Vy ste hovorili o probléme Rómov, ale to nie je problém Rómov, to je problém, ktorý majú ľudia. Nie Rómovia majú problém, ale ľudia, pretože predsa by ste nehovorili o probléme Židov alebo židovskom probléme. Viete, kam by to viedlo? Mali by ste e, trošku preformulovať, čo hovoríte. Ďakujem za pripomienku. Pán v, v štvrtom rade. Bonjour, Philippe Royer, Ďakujem. Chcel by som najskôr poďakovať Európskemu parlamentu za zorganizovanie tejto občianskej agory o citlivom probléme, ktorým je chudoba. Prepačte, takisto je tu nedostatočná komunikácia, je tu chudoba komunikácie počas tohto podujatia, pretože teraz sa hovorilo, že Agora je dobrým príkladom participatívnej demokracie, ale myslím si, že trošku to tu sprevádza aj akási komunikatívna chudoba. Mám jednu otázku ktorú pán Andor pred chvíľkou zdôraznil. Sociálna doména, sociálna oblasť nespadá do kompetencie Európskeho parlamentu, ale skôr do kompetencie členských štátov. Chcem sa spýtať, či Európsky parlament si myslí, že môže nejako konkrétne a efektívne riadiť alebo bojovať proti chudobe. Pretože ja som len taký obyčajný pozorovateľ chudoby a neviem, či toto nemá skôr taký špekulatívny e, prístup namiesto operatívneho e, prístupu. The 147 Ďakujem, volám sa Michael Dower, hovorím v mene ARC, Európsky uh, dohovor uh, mimovládnych organizácií z oblasti poľnohospodárskej a ochrany vidieka, ktoré sa zaoberajú aj sociálnou exkluziou a chudobou v vidieckých oblastiach. To, čo by som chcel povedať, je, že ste správne pozvali pána komisára Andora, ale je ešte veľmi veľa e, častí Európskej komisie a e, e, tých, ktorí sú odpovední za politiku EÚ a aj rozpočet EÚ, ktorí môžu priamo ovplyvniť životné podmienky zraniteľných a chudobných. Som veľmi rád, že komisár Andor sa prepojil s komisárom Čolosom a Hárnom pre regionálny rozvoj a komisárkou pre rybolov a pre budúce programové obdobie chcú vypracovať spoločnú stratégiu medzi piatimi fondmi, e, kohezný, sociálny fond pre rybolov a tak ďalej. A chcú sa tam venovať e, naozaj skutočnému rozvoju a tak, aby sme pomohli chudobným a zraniteľným. A my v našom oznámení našej organizácie ARC, pokiaľ ide o formovanie budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky, sme upriamili priamu pozornosť na potreby chudobných a zraniteľných a na to, ako treba zohľadňovať ich E, potreby v programoch rozvoja vidieka a malo by to ísť ruka v ruke s regionálnymi rozvojovými e, programmi aj programmi e, pre rybolov. Takže ja by som chcel navrhnúť, aby ste vašu diskusiu plánovali aj teda z pohľadu sociálneho riaditeľstva a treba zohľadniť, že celý rad e, politik EÚ ovplyvňuje e, sociálne e, vyčlenených, zraniteľných a chudobných. Ďakujem predtým, než odpovedáme na určité otázky. Chcel by som udeliť slovo ešte viacerým účastníkom. 2, 4, jednotka. Som Mika Jonidu, prichádzam z Grécka ελληνική αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών, που είναι η μεγαλύτερη. Patrím do ženskej lobby, ktorá predstavuje najväčšiu organizáciu e, žien v Európe. Je to organizácia, ktorá pokrýva e, organizácie vo všetkých členských štátoch a som veľmi rada, že tu môžem byť dnes opäť, pretože som skutočne presvedčená, že táto inštitúcia, ktorá začala svoju činnosť pred dvoma rokmi, by naozaj mala e, byť posilnená veľmi špecifickým spôsobom. A ja si myslím, že e, te, toto zasadnutie je veľmi dobré a tie predchádzajúce dve boli veľmi efektívne, ale výsledky by sa mali spísať do nejakých záverov, myslím a mali by sa e, vlastne preniesť do praktických opatrení, ktoré by sa dali implementovať v našich členských štátoch. Napríklad v mojej krajine ľudia nevedia o výsledkoch tých e, predchádzajúcich stretnutí Agory. Takže to, čo potrebujeme, je E, politika, ktorá by sa naozaj e, sústredila na to, aby sme rozšírili povedomie o tom, čo sa tu dnes e, deje. A Európsky parlament nie je kompetentný alebo príslušný, to hovoria niektorí. Ja s tým nesúhlasím. E, pretože e, hlasy e, občanov EÚ sa dajú počuť aj všade aj teda vďaka cez Európsky parlament. A je dobré, že sa tento parlament zaoberá otázkami sociálnych problémov. Napríklad moja krajina zažíva niečo, čo v minulosti ešte nezažila nie je tu nič, čo by dalo um, um, chudobným vrstvám spoločnosti nádej. Samozrejme, um, padli rozhodnutia, um, je tu snaha zachrániť situáciu, ale to zo sebou prináša naozaj veľmi prísne opatrenia, ktoré budú mať vplyv na ľudí. No a ženy uh, uh celkovo v Európe trpia viac než akákoľvek iná skupina obyvateľstva. a trpia aj viac na nezamestnanosť. E, je dvojnásobok e, nezamestnaných žien než mužov. Takže ženy sú osobitná kategória, predstavujeme viac než polovicu populácie tejto zjednotenej Európy, ktorá nám dáva víziu, sny. Sú tu e, určité politiky a plány, ale sú len na úrovni plánovania, neboli zatiaľ ešte zrealizované. Ako som už povedala, ja prichádzam z krajiny, kde naozaj zažívame krízu silne a je tam veľa občanov, ktorí e, začínajú byť teraz súčasťou chudobnej vrstvy a hovorím obzvlášť o, o ženách a mladých ľuďoch. Dúfame teda, že zavedenie Lisabonskej zmluvy bude úspešné, avšak ak sa nebudeme sústrediť pri európskych politikách nielen na e, fiskálne problémy, ale aj na sociálne ťažkosti. Nikdy sa nám nepodarí e, tento e, kruh e, z neho výjsť. Je tu naozaj veľký sociálny problém a je hanbou, že táto Európa, ktorú sme vytvorili e, vďaka e, mnohoročnému úsiliu, by mala byť ohrozená iba z čisto ekonomických dôvodov táto, e, toto univerzálne svetové spoločenstvo by malo viac pozornosti venovať tomu, že Európa je rastúcou silou, ktorá, e, ktorej cieľmi nie sú iba tie ekonomické. 1, 2, 1, 2. Bonjour, je suis Hector Guichard de... Dobrý deň, už 25 rokov som bezdomovec a ja som zodpovedný za uh, toto naše združenie. Uh, vždy sme hovorili o uh, Rómoch, ale vy nehovoríte o bezdomovcoch, pretože sú Rómovia, ktorí majú napríklad domy alebo auta. A chcel by som povedať k tomuto jednu vec. Vždy existuje o bezdomovcoch negatívny obraz, ale Bezdomovci myslia iba na lásku, zatiaľ čo bohatí myslia na svoje statky. Εκπροσωπώ την παγκύπρια οργάνωση μεγάλων οικογενειών ε, κάτω από την ομπρέλα της Ε, δεν Pokiaľ ide o starších ľuďoch, nikoho som zatiaľ nepočul ich spomenúť. Hovoríme o zraniteľných skupinách, veľké e, rodiny mm, sú dôležité. A keď budeme používať e, obyčajný praktický rozum, tak e, jednoducho prídeme na to, že kríza viac bude vplývať negatívne na veľké rodiny, pretože ich príjem nutne je nižší než na rodiny s jedným alebo dvoma deťmi. Takže tieto rodiny e, trpia krízou najviac, viac než ktokoľvek iný. ale zároveň oveľa viac prispievajú e, do spoločnosti. E, demografia je prepojená s e, úspechom spoločnosti budúcnosti a preto sa mi zdá byť nespravodlivé, že nikto sa nezaoberá touto e, otázkou. Eh, toho, že by sme veľké rodiny mali začleniť do skupiny eh, zraniteľných eh, v tejto spoločnosti. Ďakujem. 2.02. <coughs> Michel Riquier, Edge Platform Europe. Edge Platform Európa. Dnes predpoludním sa spomínal prípad starších ľudí. Starších ľudí v Európe sú milióny, mnohí sú ohrození chudobou a takisto tých starších ľudí je stále viac a e, mohli by ste túto kategóriu ľudí e, zapracovať e, do, mm, do zoznamu vašich priorit. Thank you, the gentleman at 35. 35. Right. From... Myslím si, že to je pravda. Ja som z EHSV a mali by sme naďalej zdôrazňovať hospodárske aspekty a chcem spomenúť jeden špecifický bod a to je obchodné na nerovnováha eh, medzi jednotlivými štátmi a hospodárske nerovnováhy. Pred krízou sa dialo to, že sme príliš veľkú dôveru a príliš veľkú slobodu a príliš sme verili, že trhy všetko sami vyriešia. A mnohé roky vlády sa snažili čo najmenej zasahovať a dúfali, že hospodársky rozvoj ide správnou cestou a chudoba sa bude znižovať. Existujú empirické dôkazy, že v niektorých oblastiach sveta sa tak stalo, ale Nebolo to také časté tento jav, ako ľudia očakávali. Prečo? Lebo v situácii úplného hospodárskej slobody a voľnosti je manipulácia Nechcem zachádzať príliš do detajlov, ale výsledok takejto manipulácie je, že mnohé významné krajiny, najmä Čína alebo aj Nemecko, Japonsko, tieto štáty akumulovali obrovské nadbytky. Tie sa tu len tak nevzali zo dňa na deň, ale preto, že mali intervencionistické politiky v týchto krajinách. A keď tieto o, makroekonomické nerovnováhy neskorigujeme intervenciami zo strany vlád, tak nezabezpečíme, že sa skončí manipulácia, pretože ak tieto obchodné nerovnováhy sa nevyriešia medzinárodnými dohodami, tak potom alternatíva bude to, čo sa deje teraz. Teraz sa snažíme e, rôznymi opatreniami znížiť nerovnováhy a deje sa to v mnohých krajinách, najmä v Európskej únii. No a konečným dôsledkom je, že je tu menej peňazí na rozvoj a alternatívou je stále viac a viac reforiem, ale zrealizujú sa tieto reformy, čiže musíme zdôrazňovať viac reforiem, viac reforiem, viac opatrení na úrovni trhu, tak aby viac ľudí sa dostávalo na trh práce a aby dostali možnosť mm, získať pracovné miesta. Ak e, neodstránime reštrikcie na vnútornom trhu, tak sa nám toto nepodarí. A takisto musíme korigovať tie nerovnováhy a tí, ktorí zarábali obrovské nadbytky na celom svete na úkor iných štátov, aby to skorigovali, aby znížili tieto nadbytky. Ak sa toto nezrealizuje, tak potom e, všetky slabšie štáty vrátane EÚ budú musieť za to platiť daň v podobe väčšej chudoby. Na vlastne Iní e, mali rôzne benefity, a rôzne nadbytky a to všetko išlo na úkor daňových poplatníkov alebo chudobnejších štátov, napríklad aj Španielska alebo Portugalska a tieto krajiny práve budú pociťovať čoraz väčšiu chudobu. Ďakujem. Teraz 249. Thank you, chairman. I'm... Ďakujem. Som Lido Hormans, predseda Európskej siete pre boj proti chudoby, chudobe. Je to sieť národných sietí v každom členskom štáte a takisto e, je to aj sieť európskych organizácií, ktoré bojujú proti chudobe. Máme takisto aj koalíciu s mimovládnymi organizáciami na rok 2010. Chcem sa vyjadriť, pretože sme tu v Európskom parlamente a e, sme teraz účastníkmi občianskej agory a vypočuli sme si, aké plány má Európska komisia a rada ohľadom e, stratégie Európa 2020 a takisto aj ohľadom tej platformy pre boj proti chudobe a sociálnej exklúzii. Ale čo tu chýba, a už sme e, vám takto radili dávnejšie, že alebo myslíme si, že Teraz sa veľa deje na európskej úrovni, ale zdá sa nám, že nie sú dostatočne do toho zapojení členské štáty. Je tu málo pozvánok, málo tlaku na to, aby aj členské štáty organizovali svoj národný dialog o boji proti chudobe a sociálnej exklúzii. Takže chcem apelovať na Európsky parlament, na poslancov, aj na komisiu a na výbory v parlamente, aby um, vyvíjali tlak na Európsku komisiu a na členské štáty, aby aj tieto subjekty vytvárali národný rozmer tej európskej platformy a aby organizovali národné platformy pre boj proti chudobe tak aby tam boli v centre ľudia, ktorí zažívajú chudobu. Každoročné európske stretnutie chudobných ľudí, ktoré sa bude konať aj pod maďarským predsedníctvom, by mohlo byť štartom, začiatkom formovania národných eh, platforiem boja proti chudobe a sociálnej exklúzii. Takto by tie platformy mohli byť podporené finančnými prostriedkami a tým, že dostanú príležitosť eh, pozvať eh, dôležitých aktérov, tak aby ľudia žijúci v chudobe hm, sa naozaj mohli vyjadriť a zúčastniť sa eh, tej občianskej diskusie, tak aby tam mali svoje miesto ako skutoční občania každom členskom štáte. Dúfam, že môžeme v tomto počítať s Európskym parlamentom, že bude ovplyvňovať v tomto zmysle komisiu a radu. Ďakujem. You, Mr. Now, Mr. Ďakujem, pán Horimans. Teraz pán Sigureira. Muito bom dia. Eu venho de Portugal, sou dirigente sindical. Dobrý deň, prichádzam z Portugalska E, som odborár a e, člen EHSV, e Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru. Myslím si, že musíme revidovať určité hospodárske koncepty týkajúce sa slobody, chudoby dnes. Je to fenomén, ktorý narastá a týka sa všetkých spoločností, aj tie, ktoré o sebe hovoria, že sú rozvinutejšími dnes máme ľudí, ktorí pracujú, majú prácu, ale e, sú na hranici chudoby, pretože chudoba má nové formy. A mnohí e, nikdy nespája, si nemysleli, že e, vlastne sa ocitnú v tejto situácii, že budú ohrození chudobou. Ja vám položím jednu veľmi pria, priamu otázku. Ako je možné, že po troch rokoch po tejto kríze na žiadnej úrovni e, svetovej e, moci nikto nenavrhol e, zrušenie daňových rajov. Ďakujem. 1, 3, 8. Máte slovo. Uh, good morning. Uh... Hello. Sorry, sorry, first 138, then I will give the floor to you. 138. Prepačte, 130, číslo 138, potom dám slovo vám. Solidarności Európejčíkov na rzecz práv človeka, ktorý... Ja e, zastupujem e, fórum Solidarity pre Európanov. My e, zastupujeme viacero polských sietí, ale aj medzinárodných. A tiež nás zaujímajú otázky týkajúce sa migrantov, pokiaľ ide o Európu, ale aj e, za branami Európy. A e, takisto zastupujeme e, nadáciu Barka pre vzájomnú nádej a veľa z toho, čo tu zaznieva, znie dosť dramaticky. Ale čo musíme urobiť, je zabezpečiť, aby projekty na národnej úrovni mali dlhodobý efekt. Obávam sa totiž, že pomerne dosť veľa projektov vlastne nepomôže tým, ktorí e, potrebujú pomoc. Podľa mňa e, až tri štvrtiny zdrojov e, sa neefektívne investuje a nepomôžu natrvalo ľuďom, ktorí naozaj sú v núdzi. Veľmi veľa projektov na medzinárodnej úrovni eh, vyznieva atraktívne, ale na národnej úrovni sú ohrozené, pretože je tam veľmi silná eh, súťaž, aby som to tak nazval. A ja si myslím, že Európska komisia by preto mala vytvoriť možnosť ehm, budovania projektov pre integráciu a to čo najskôr, aby sme využili vlastne rámec programu Equal a v jeho rámci by Európska komisia mala stanoviť určité štandardy eh, pre inovatívne programy, tak aby určité eh, finančné prostriedky sa e, vynakladali lepšie, pretože momentálne sa veľmi často nevynakladajú najlepším spôsobom, nie sú často nasmerované e, tým smerom, ktorý je skutočne dôležitý. Ďakujem pekne. Ja som z Českej republiky Karel Švarc, uh, budem hovoriť po česky, sieť boja proti chudobe. <clears throat> Jeden problém. Rád by som upozornil na jeden problém, o ktorom sa tu ešte nehovorila, síce prečo kríza vznikla. Je to problém zadlžovania, zadlžia sa nielen firmy, nielen štáty, ale aj občania. Naša skúsenosť z Českej republiky je, že tomu treba venovať pozornosť. Treba venovať pozornosť finančnému vzdelávaniu. Treba ukázať občanom, ako sa chrániť pred útokmi, ktoré ich pripravujú o peniaze a vedú ich do dlhovej pasce. Rád by som bol, ak by sme na Agore hovorili aj o týchto aspektoch, ktoré sa týkajú každého občana. Prieskumy v Českej republike ukazujú, že to bude problém v nadchádzajúcich rokoch. Ďakujem. Ďakujem, pán Švarc a pán Kujon. Pán predseda, vážené dámy, vážení páni, Bier Jean Coulon, som členom EHSV a zastupujem zamestnaneckú e, francúzskú organizáciu a chcel by som upozorniť jednoznačne toto zhromaždenie na dramatické dôsledky krízy e, v oblasti energetickej chudoby. E, je to vec, o ktorej nehovoríme často, ale je to veľmi palčivá otázka v dnešných dňoch pretože e, vidíme napríklad Francúzsko, ale aj iné štáty 110 tisíc výpadkov, respektíve odpojení od elektriny bolo vo Francúzsku minulý rok vykonaných z dôvodu neplatenia. A to vlastne sú chudobní e, ľudia a 3 až 4 e, milióny e, ľudí, e, rodín minulý rok nemali buď elektrínu, alebo nemali kúrenie, jednoducho nemali dôstojný život kvôli tomu, že nemali peniaze na platenie účtov. A musíme teda apelovať buď na zákonodarcu, ale takisto aj na organizácie občianskej spoločnosti, na politikov, a aby sa zhromaždili, zjednotili a hľadali e, riešenie e, pre takýto druh energetickej chudoby alebo energetickej neistoty. Je to veľmi dôležité, pretože keď niekto nemá základnú energiu, ktorá je potrebná na základný život, tak všetky problémy potom z toho vyplývajú. Ja si myslím, že tento problém si vyžaduje európsku odpoveď, európske riešenie. Nemôžeme to riešiť iba v jednotlivých štvrtiach a e, musíme to riešiť na európskej úrovni buď e, nejakým e, spôsobom nejakého limitu alebo Chcel som teda toto, toto povedať Chcem eh, apelovať na všetky zúčastnené strany, aby mali vôľu eh, sa zhromaždiť, zjednotiť a riešiť tento problém energetickej neistoty. Ďakujem, pán predseda. Eh, moje meno je Sean Healy, som z organizácie Social Justice Ireland. Chcem poďakovať parlamentu aj EHSV za to, že riešia tieto otázky súčasnej krízy a chudoby v tomto období, pretože sa domnievam, že Európa vo všeobecnosti je, sa nachádza vo veľmi nebezpečnej situácii. Prečo to hovorím? Mnohé politiky, ktoré sa realizujú s cieľom riešenia krízy v rôznych krajinách, aj v samotnej EÚ vyvíjajú obrovský tlak na chudobných ľudí a spôsobujú ešte dodatočné problémy k tým, ktoré ľudia už predtým mali. A tieto problémy narastajú najmä v prípade chudobných pracujúcich alebo nezamestnaných alebo takých, ktorí vôbec nie sú práce schopní. Mnohé politiky berú zdroje chudobným e, ľuďom a dávajú ich bankám a takým ľuďom, ktorí už predtým boli bohatí a prestali všetky krízy, ktoré sa udiali v minulosti. Podľa mňa teraz sa deje to, že zdroje jednoducho e, sú brané chudobným e, ľuďom, ktorí nespôsobili krízu, a týmito peniazmi sa zabezpečuje to, aby iným ľuďom sa dostali ich zdroje. Čiže toto je také akoby ochudobňovanie, ďalšie ochudobňovanie chudobných ľudí. Ak sa to nebude riešiť e, a to rýchlo, tak si myslím, že dôjde k závažným problémom a budeme spochybňovať celý európsky sociálny model, pretože teraz sa poškodzuje európsky sociálny model závažným spôsobom. Tento sociálny model nechápe prepojenú povahu ekonomickej politiky, sociálnej politiky a ekologickej politiky. V tejto novej realite potrebujeme indikátory a musíme teda vytvárať také indikátory, ktoré nám budú ukazovať, či robíme nejaký pokrok či zabezpečujeme ochranu tých e, chudobných ľudí, pretože tí nemajú zdroje na to, aby riešili nové problémy a tí o, e, takisto nespôsobili tú krízu. Ďakujem. Ďakujem, pani na 148. Vám sa Marta Macíš. E, Zastupujem UNDP, som eh, z Maďarska a využijem príležitosť hovoriť teraz po maďarsky. Az első dolog, amihez szeretnék hozzászólni, Chcela by som sa vyjadriť k tomu, že viacerí rečníci spomenuli už, že nové formy chudoby vznikli v dôsledku tejto hospodárskej krízy. A chcela by som vlastne povedať, že všetky tie e, výskumy, ktoré som zažila v priebehu posledných 10 rokov, e, kde išlo teda o krajiny strednej a východnej Európy, ukázali, že Nové formy chudoby vznikajú v nových členských štátoch EÚ a začali sa v čase predvstupovej, nie v čase hospodárskej krízy. Myslím, že je dôležité spomenúť to. A je dôležité, aby sme z toho boli vedomí, pretože to ovplyvní našu budúcu stratégiu, keďže je dôležité naozaj si uvedomiť ten rozdiel medzi novými a starými členskými štátmi EÚ. A je dôležité učiť sa z chýb, ktoré ehm, vyplynuli z tých starých programov a viedli k tomu, že situácia chudobných v ehm, nových členských štátoch sa zhoršila, obzvlášť vo vidieckých oblastiach. Ďalšou otázkou je, život eh, Rómov, existencia Rómov, tí, ktorí eh, nežijú eh, pri rómskych komunitách, neuvedomujú si, že stereotypy o Rómoch sú nepravdivé. Bolo by dôležité um, pokiaľ ide teda o e, tú stratégiu pre Rómov, aby e, sa umožnilo menšine a väčšine, aby dokázali pri sebe e, fungovať a mali by sme z, vlastne sústrediť na všetkých členov spoločnosti, ktorí žijú v chudobi. A nemali by sme opäť segregovať Rómov. Sice v pozitívnom slova zmysle, ale opäť by išlo o segregáciu aby sa vytvorila osobitná politika pre nich. A potom regionálne e, centrum UNDP v Bratislave e, pracuje pre e, krajiny SIS. pripravilo vlastne výskum týkajúci sa situácie Rómov a tento chceme aktualizovať tento rok a my už spolupracujeme s kolegami z Európskej únie a chcela by som im teda eh, oznámiť aj eh, touto formou, že na tomto pracujeme. Dúfam, že eh, táto štúdia nám pomôže urobiť si jasnejší obraz o tejto téme. Posledná vec, ktorú by som chcela spomenúť, je, že počas maďarského predsedníctva viacero eh, občianských spoločností eh, ma kontaktovalo a žiadalo, aby UNDP im pomohlo nájsť organizácie v eh, nových členských štátoch EÚ, vo východnej a strednej Európe, ktorí, e, ktorí by si želali spolupracovať v e, rámci tejto stratégie pre Rómov a teda ako by mohli e, prispieť. Takže chcela by som požiadať zástupcov organizácií, ktorí by mali záujem o toto, aby ma vyhľadali a cez obed to môžeme prediskutovať. Ďakujem pekne, ešte stále sa hlási o slovo 15 ľudí, ale pomaly už e, prestávame mať čas, takže prosím napíšte vaše mená do formulára. Ak sa nedostanete na rad dnes, tak e, zajtra budete medzi tými prvými, ktorí e, sa vyjadria. Teraz k nám prišla Mercedes Bresso, ale predsa len je pre mňa dôležité, aby sme si vypočuli vaše, vaše otázky, ktoré máte na srdci. Takže Ako vidíte z našej diskusie a z vašich príspevkov, pokiaľ ide o boj proti chudobe, e, ten sa netýka len jednej dimenzie. Chudoba, problém chudoby má veľa tvári. Začali sme s ekonomickými, e, s e, finančnými a s krízou a máme teraz viac než 23 miliónov nezamestnaných, 7 miliónov viac než pred krízou. Samozrejme, toto má dopad. Milióny a milióny ľudí e, padli do pasce chudoby, pracujú iba na čiastočný úvezok napríklad. Mladí ľudia v niektorých členských štátoch, e, napríklad v Španielsku alebo v Lotyšsku, 40-50 mladých ľudí e, je bez zamestnania ale aj 50-60 roční, keď e, prídu o prácu, je pre nich veľmi ťažké nájsť si ďalšiu. Týka sa to aj starších ľudí, žien, detí. 20 detí v Európe vyrastá bez toho, aby boli mm, mm, dostatočne alfabetizovaní a mohli sa umiestniť na trhu práce, keď vyrastú. Nemajú dostatočné znalosti počítačov, jazykov a podobne. Spomnula sa finančná hospodárska kríza. Ja si myslím, že je naozaj nespravodlivé, ak sa napríklad zoberieme Írsko ako príklad. Írska vláda bola z daňovej stránky veľmi zodpovedná v dobrých časoch, mala vyvážený rozpočet, Íry pracujú veľmi ťažko. ale to, čo prehľadali Íri a možno aj európske inštitúcie, tým bol dohľad nad bankami a nad finančným sektorom. Všetky to špa- špekulatívne bubliny napokon e, uh, praskli, eh, či už išlo o eh, akcie alebo o nehnuteľnosti a trhy s nimi. E, toto poviedlo e, potom e, k veľmi zlej situácie bank a všetci daňoví poplatníci Írska, aj tí, ktorí naozaj ťažko pracujú, aj tí, ktorí sú chudobní, teraz musia vlastne prispieť a zaplatiť za tie dlhy. A toto ma vedie teda nielen k politickým inštitúciám v Írsku. My sa zaoberáme naozaj globálnymi otázkami a tu teda mm, vstupuje do hry aj úloha európskych inštitúcií. Niekto tu spomenul, že e, Európsky parlament nie je dôležitý, aby som povedal presný opak. Nie preto, lebo som jeho členom, ale pretože žijeme v spoločnom trhu a vytvárame e, e, spoločnú Európu 500 miliónov ľudí a musíme byť v konkurencii s inými e, centrami e, hospodárskej a politickej sily e, Východná Ázia, Amerika. Musíme preto spolupracovať. A my v parlamente vykonávame aj legislatívnu prácu, takže áno, potrebujeme mať prísnejšie pravidlá aj v oblasti dohľadu. Napríklad minulý rok sme prijali legislatívu, kde sme povedali, že budeme mať tri nové európske e, orgány dohľadu vo finančnej oblasti. Niektorí z vás povedia, že to nepostačuje. A čo s daňovými rajmi, nie, e, rajmi niekto spomenul? Plne súhlasím, ale tieto zákony sú výsledkom politického procesu a politického kompromisu. A áno, sú určité krajiny a určité vlády, a ja spomeniem len Veľkú Britániu, ale môžem spomenúť aj moju krajinu, z ktorej pochádzam, Českú republiku, kde politické zastúpenie je proti akejkoľvek forme regulácie finančných trhov. A legislatíva, ktorú tu príjmame, z tohto dôvodu musí prestávať kompromis. Niektorí z vás by si určite želali oveľa prísnejšiu reguláciu aj v oblasti daňovej a e, daňových rajov. Zastavím sa radšej tu aby som eh, umožnil eh, aj mojej kolegyne zareagovať na niektoré z eh, vašich otázok. Jedine, čo som chcel vlastne povedať, je, že naozaj tento problém má veľmi veľa rôznych dimenzií a týka sa rôznych častí spoločnosti, či už sú to menšiny, ku ktorým patrí aj rumunská menšina, ako to spomínala maďarská kolegyňa. V niektorých členských štátoch, štátoch toto predstavuje špecifický problém ktorí si vyžadujú špecifické stratégie. Potom um, sú tu migranti. Druhá pracovná skupina sa bude zaoberať migrantmi um, v rámci EÚ aj mimo EÚ. Takže veľa problémov budeme prediskutovať v rámci pracovných skupín um, a ešte e, sa k nim vrátime aj e, zajtra do poludnia. Ale teraz už dostávam slovo mojej kolegy Elizabeth Duran a potom samozrejme Stefanovi Nielsenovi. Ďakujem. Budem hovoriť stručne, pretože mnohé veci už zazneli a práca Agory iba začína. Zareagujem na tú otázku, či Európsky parlament zostane iba pozorovateľom týchto otázok. Nie, určite nie, inak by sme toto tu neorganizovali Eh, vo všetkom, čo ste hovorili, eh, som si všimla, eh, že verejnosť si myslí, že nepracujeme dostatočne v oblasti Rómov, starších ľudí a veľkých rodín. Jedna kolegyňa hovorila o tom probléme. My nehovoríme o tom, že Rómovia sú problém, ale ten spôsob, akým ich riešime a vnímame. Budeme o tom hovoriť aj na workshopoch popoludní. Je dôležité, aby ste vy ako za verejnosť mohli formulovať nástroje. Hovorí sme o účinnosti politík, daňových rajoch, o energetickej chudobe, o indikátoroch, ktoré by mohli ukazovať, či chudobní ľudia platia dvakrát za krízu, ktorú nezapríčinili Otázka poľnohospodárov a vidieckej oblasti je veľmi dôležitá a takisto vzájomná integrácia politik, aby existovalo niečo koherentnejšie a nie segmentované. No a potom aj tá vec, ktorá tu zaznela o, dobr- o bezdomovcoch. Chcem samozrejme eh, privítať aj našich hudobníkov. Viem, že mnohí ľudia ešte žijú na ulici, aj pre nich môžeme veľa urobiť a, a takisto je tu veľa vecí, ktoré musíme uznať. musíme uznať to, že sú ľudia, ktorí nežijú tak ako my a potrebujú konkrétne veci, ale nespadajú do toho istého modelu nevyhnutne. No a ja navrhujem, aby sme išli teda na tie workshopy a tie workshopy nie sú na to, aby sme si tam hovorili to, čo už zaznelo. E, každého predsedu workshopu požiadame, aby čo najviac vypracovával a nastojil na konkrétnych opatreniach, návrhoch, ktoré potom pôjdu e, pred parlament a ktoré parlament potom bude sledovať. Ani pán Rouček, ani ja, ani iní poslanci e, vám nemôžeme dať mesiac <laughs> nepodarí sa nám zo dňa na deň vy, vykinožiť všetku chudobu, ale môžeme zabezpečiť následné opatrenia, to, že budeme reagovať na tie vaše návrhy. Vaše otázky rozošlem do tých workshopov a tam sa bude pracovať na konkrétnych a jasných odporúčaniach, aby sme potom my e, z toho mali konkrétne nástroje. Teda nie ešte zajtra, ale potom e, od piatku. Veľmi stručne by som chcel povedať, že to je naozaj výborné, že sme sa tu dopracovali k takej vynikajúcej diskusii. Diskusia bude pokračovať v malých pracovných skupinách a zajtra sa dopracujeme určite k zhrnutiu Je takmer neuveriteľné, že sa členským štátom nepodarilo vyriešiť svoje problémy. Je naozaj zahambujúce, že e, tu sú medzi nami ľudia, ktorí sú na tom tak zle. Čo sa týka budúcnosti, ktorí prebehlo veľa diskusí aj medzi EP a medzi EHSV a naši podpredsedovia pán Libor Rouček a Izabel Duro veľmi dobre vedia, že chceme začať diskusiu v tejto inštitúcii. To je skutočne veľmi dobrý signál A aj keď všetko nebude možné e, riešiť a realizovať pod e, ruškom EÚ, pretože tam nebudú možno kompetencie, musíme predsa e, mať možnosť prediskutovať situáciu, prediskutovať, čo sa deje, prediskutovať sociálne otázky, ktoré by potom mali byť vyriešené v členských krajinách. Takže chceme tu pracovať a musíme pracovať aj doma v členských krajinách a opýtať sa, čo môžeme urobiť doma vo svojom regióne, čo môžeme e, urobiť preto, aby sme šírili poznatky, ku ktorým sa tu dopracujeme. Teším sa na dobrú diskusiu a na zajtrajšie stretnutie a ešte raz srdečná vďaka e, našim organizátorom. Ďakujem a teraz pani Mercedes Breso, eh, predsedkynia výboru regionov. Nech sa páči, Mercedes. Ďakujem za pozvanie a eh, ďakujem aj za tú loptu, ktorá bola hodená na ihrisko zo strany pána predsedu Nilsena. Ďakujem za to, že ste ma pozvali a vidím, že sa tu uznáva, aká dôležitá je teritoriálna e, dimenzia e, v oblasti boja proti sociálnej exklúzii. Vidím, že sa uznáva, akú zásadnú úlohu zohrávajú miestne a regionálne orgány v boji za sociálnu inklúziu. Musíme samozrejme zabezpečiť príjmy pre najchudobnejších, ale to e, ide samozrejme iba lepším prístupom e, k zdravotníctvu, k bývaniu, k verejnej doprave a tak ďalej. A to je záležitosť lokálnych e, zástupcov, orgánov. V roku 2010 sme si objasnili, čo sa deje e, v teréne. Máme lepší prehľad. V výbore regiónov sme v apríli zorganizovali podujatie, počas e, ktorého sme sa snažili identifikovať o dobré postupy, niekoľko desiatok dobrých postupov, ktoré sa používajú v rôznych regiónoch a mestách a tie nám e, pomôžu zvýšiť našu e, kapacitu reagovať na tieto problémy. Kolokvia a semináre sa realizovali v štyroch politických skupinách a takisto a boli aj desiatky podujatí v, na úrovni regiónov. E, taká, takýto rok boja proti chudobe to je iba kvapka v oceáne, ktorá prispieva k tomu, aby naša spoločnosť sa stala inkluzívnejšou. Tento rok e, sa ukončil zverejnením oznámenia Európskej komisie o Európskej platforme boja proti chudobe je to jedna z mm, tých majákových iniciatív v rámci stratégie 2020. Je dôležité, aby jedna z hlavných iniciatív e, bola venovaná boju proti chudobe. Chcela e, by som sa vyjadriť k niektorým bodom, ktoré sú dôležité aj pre nás, pokiaľ ide o túto platformu. E, vítame, že sa tam spomína úloha výboru regiónov pri stimulácii sociálnej e, inovácie a partnerstiev. Po druhé, teritoriálne partnerstva, teritoriálny prístup v boji proti exklúzii. Teritoriálne pakty sú veľmi dôležité my ako výbor regionov ich budeme podporovať pri realizácii stratégie Európa 2020. Ja teda nabadám všetkých, aby podpisovali európske, pardon, regionálne pakty. Takisto e, sa budeme opierať o e, skúsenosti z teritoriálnych paktov a paktov pre zamestnanosť, ktoré už boli zahájené prepojenie, ktoré existuje medzi hlavnými iniciatívami pre iniciatívy a európske fondy. E, to sú malé projekty na lokálnej úrovni, lokálnych e, rozmerov. Myslím si, že to je ďalší dôležitý bod Viackrát sme opakovali, že inovácie sa môžu realizovať aj v sociálnej oblasti, nie iba v oblasti technológií alebo priemyslu alebo produkcie. Inovácia sa môže objaviť aj v, v sociálnom sektore. No a preto som veľmi rada, že 10. mája výbor regiónov bude organizovať fórum o sociálnych skúsenostiach a sociálnom experimentovaní. Chceme pochopiť, o čo ide, aké sú dobré postupy, chceme identifikovať možné cesty vylepšenia a chceme porozmýšľať spoločne na tom, ako by sa to mohlo e, realizovať na viacúrovňovej e, vláde. V tomto zmysle eh, hospodárstvo, sociálne orientované hospodárstvo a inovácie sú prepojené a môžu byť objektom sociálnej inovácie. Ďalší bod. Priorita eh, je tá, aby eh, lokálna úroveň mala prístup k fondom, k štrukturálnym fondom. Čiže toto E, sú body, ku ktorým si budeme klásť otázky 10. mája. No a potom ešte sú tu ďalšie body, ktoré by sme mali upresniť a potvrdiť možné otvorenie otvoreného postupu koordinácie medzi inštitúciami a, a regionálnymi aktérmi a potom e, zapojenie lokálnych a regionálnych aktérov do realizácie platformy v súlade s národnými reformnými plánmi. No a na záver fenomén extrémnej chudoby, o ktorom sme hovorili, napríklad Rómovia, bezdomovci a takisto najzraniteľnejšie skupiny staršie osoby, imigranti alebo osamelé ženy. Vážené dámy, vážení páni, Kríza z jesene 2008 nadobudla viaceré formy, ktoré naozaj zhoršili situáciu najchudobnejších osôb. Na tomto základe výbor regiónov aj miestnej a regionálnej samosprávy bojujú proti chudobe. Pro problémy sa v niektorých oblastiach a v niektorých sociálnych skupinách akumulujú ale tieto fenomény boli viditeľné už 20 e, rokov. Existovala polarizácia, teraz ale dochádza k extrémom. Tá kríza to iba dotiahla do extrémov. Toto sú priame e, dopady, ktoré zhoršujú aj e, napríklad znalostnú ekonomiku. Tie Pracovné miesta, ktoré sa teraz vytvárajú v dnešnej dobe, sú e, zlej kvality, sú krátkodobé a sú zle platené, najmä tie, ktoré sú určené mladým. Prerozdeľovanie pridanej hodnoty sa nerealizuje už v prospech zamestnaných, ako to bolo predtým, a takisto e, vo verejných rozpočtoch sa kumulujú sa nekumulujú pridané hodnoty, ale idú napríklad do finančného sektora. Toto je štrukturálna otázka. Toto nie je iba výzva krízy. Ehm, myslím si, že by e, sme na to mali pamätať aj pri opatreniach, ktoré sa príjmajú. Musíme sa zamýšľať, ako sa v, oblast, v období globalizácie a tercializácie majú prerozdielovať príjmy. Chcem vás ubezpečiť, že výbor regiónov sa chce venovať presne týmto štrukturálnym reformám, aby sme zmenili náš model rozvoja, aby išiel takým smerom, ktorý bude koheznejší aj udržateľnejší. Toto je e, cieľ Európskej únie v stratégii 2020, ale má to byť aj cieľ e, našich miestnych a regionálnych samospráv, pretože iba na tejto úrovni môžeme reagovať konkrétne na tieto problémy, o ktorých diskutuje aj občianska agora. Ďakujem za vašu pozornosť. Merci, so, Ďakujem veľmi pekne. Takže týmto sa naše plenárne zasadnutie e, dnes e, do poludnia končí. Teraz vás pozývam na prvé poschodie tejto budovy na obed a o pol tretej sa tu stretneme opäť e, a budeme pracovať o workshopoch. Registračný dokument pre Michaela McKeya tu ešte je. Nechal si e, svoje dokumenty, totiž to tu, takže by som ho poprosila, aby si to prišiel prevziať. Takže ešte raz ďakujem a dobrú chuť.